Okej. Okay. Eh, god eftermiddag allihopa. Eh, ja, eh, och eh, fru Wertman vill... No dobre. Takže rád by som vás všetkých eh, privítal. Myslím, že už sme pripravení. Alebo dúfam, že sme pripravení. Takže všetkých srdečne vítam. A prejdeme k bodu programu číslo 14 a to je výročná správa. Virginia Langbach, riaditeľka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. AIG, no a kde na niečo o výročnej správe. A potom bude následovať na názor, Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Rada by som začala s tým, že nedávna návšteva výboru FAM pre nás bola veľmi výnimočnou príležitosťou v mene dlhú By som chcela poďakovať eh, predsedovia členom za to, že nás navštívili. Ešte stále hovoríme. Čiže bol to skutočne vynikajúci mílnik. My sme vedeli, ako sa dá spolupracovať, takže bolo to veľmi užitočné a Pekne ďakujem. A teraz k výročnej správe. Vidím, že či to máte, to len porcia, tá druhá konferenciu Index, no je, teraz sme požiadali, aby to pošli poslali, aby sme to mohli hovoriť, no ale Čiže predtým, začnem, dôležité je, že máme dve správy. Jedna, ktorá je taká širšia, venuje sa rodovej rovnosti mandátu, to je tá táto, no a ďalšia, to je len v elektronickom formáte, to je taká administratívna správa o aktivitách, no a tá súvisí s udelením absolutória, keď eh, sa parlament zaoberá tým, ako sa využíva rozpočet, no a ešte jedna vec, neskôr do verovnosti, to je, tá administratívna to je také vecnejšie, preto je to len online. No a teraz eh, pomôžte mi prosím s prezentáciou. Opätovne predtým, než začnem, možno treba povedať, že tento rok, alebo rok 2012, bol posledným rokom nášho prvého strednodobého pro, pracovného programu. To znamená, že keď to bolo schválené v roku 2010, to bol posledný rok na finalizáciu, no a v ďalšej správe uvidíte, že kde, že tam kontrolujeme výsledky, konkrétny follow-up, No a všetky ciele, ktoré sme si stanovili, boli dosiahnuté. No teraz, keď sa pozrieme na ďalšiu fóliu, no, môžem do, dodať, že výbor fan nás už navštívil. A teraz sme už konečne finalizovali všetky postupy. No a ako vidíte, tak toto je poprvýkrát s ostatnými agentúrami, že agentúra zdieľa priestory spolu s komisiou a parlamentom Takže my sme taký pilotný prípad, uvidíme, aké budú synergické efekty a zisky alebo výhody pre efektivitu. Sme na to v každom prípade veľmi hrdí. Ďalej, som milníkom, pretože pre zriadne agentúry minulý rok sme podpísali dohodu o sídle. Takže toto už sme odbavili. A keď sa pozrieme na ďalšiu stranu, tak eh, máme personál z 19 krajín. Vidíte priemerný vek. A máme 51 členov personálu. Čiže zamestnanci priamo na mieste aj eh, v zahraničí alebo externí No a keď sa pozrieme na vývoj, vidíme, ako náš personál a nábor prebiehal. Veľmi sme sa snažili v roku 2010 eh, splniť plán zriadovania ľudia plus 2 contract agents. Dosiahli sme 100%, minulý rok to bolo 100%. A tiež sme videli návrhu plánu komisiu. No. 100% pre stálych zamestnancov, čo sa týka rozpočtu. Tiež vám na ďalšej strane ukážem tie konkrétne čísla. Vidíte rozpočet, no ešte to, čo sme nepoužili, čo bude nadbytok budúci rok. No a vidíte, že množstvo, ktoré bolo na tej predchádzajúcej strane, vidíte, ako efektivita využívania rozpočtu na aktivity veľmi rýchlo rastie. No a teraz, že od začiatku tohto roku hovoríme o tom, že plány, ktoré neustále monitorujeme, aby to nebolo žiadne meškanie, my sa čo najviac snažíme to plánovať, aby sme čerpali celý rozpočet na základe aktivít. No a keď sa pozriete na ďalšiu stranu, vykonávanie rozpočtu, percentuálne tam vidíte zlepšovanie, platba, platby, to je opätovne v tejto správe, no ale keďže ste našim výborom, je dôležité ukázať, ako sa snažíme zlepšovať administratívne postupy. Na ďalšej strane starávanie, vidíte tu všeobecné údaje a tak ako sa stalo predtým minulý rok, tiež veľmi neskoro prišlo rozhodnutie jedného z predsedníctve, predsedníctiev. Štúdia už prišla neskoro, preto sme to preložili do budúceho roka. a prišli sme pomerne veľa času. No a teraz eh, práca na rodovej rovnosti, už na čo sa sústredíme. Minulý rok sme rozšírili medzi diskusie s predstavenstvom a komisiou. Začali sme rozširovať našu prácu o radovom násilí. Predložili sme aj správu cyperskému predsedníctvu o podpore obetí, no a tiež ehm, výmena najlepších postupov, kolektívny proces. K tomu zverejníme tiež jednu publikáciu. My sme ukázali, ako členské štáty na to môžu pracovať. Keď sa pozrieme na ďalšiu stranu, tiež to bolo prezentované, o mrzačení ženských pohľadných orgánov, to je veľká štúdia, ktorú spustila komisárka Redingová v marci. Máme zdroje. No a my sa budeme snažiť dosiahnuť, vykonať nejaký follow-up v závislosti od výsledku konzultácii komisárky. No a na ďalšej strane vidíte, že k tomu rodovému násiliu máme zhromažďovanie administratívnych údajov. Je to dôležitá štúdia, ktorú finalizujeme tento rok, pretože ak chceme mať indikátory, potrebujeme vedieť, čo existuje a potrebujeme vedieť, aké spolahlivé údaje sa vytvára na úrovni členských štátov. Takže s expertami sme sa stretli pred týždňom, no a na základe tohto budeme ďalej pracovať. Takže určite to výboru vám predstavíme, tak aby ste videli, čo sa dá urobiť, aké existujú údaje. Ako vidíte, máme viac ako 26 tisíc referencií v rôznych jazykoch, tri hlavné jazyky 16 tisíc rôznych eh, zdrojov publikácií. No a niekedy tiež využívame, keď dostaneme žiadosti od členských krajín alebo politikov v špecifických otázkach, tak už ich môžeme využívať vo vlastnom jazyku alebo v iných jazykoch. No a teraz, keď prejdeme na ďalšiu stranu, hovoríme o údajoch, o porovnateľných štatistikách, podporu rozhodovania. Máme 4 indikátory. že Poznáte tieto indikátory. Budú spojené s dánskou správou, s dánskym predsedníctvom. Zhromaždili sme nové štatistiky, procesy, no a potom rada zverejnila nové údaje. Na ďalšej strane máme dva, dva nové skupiny údajov. To znamená, ako vidíte, je to stránka, kde každý môže preskúmávať veci. Takže my keď zhromažďujeme údaje, tiež to dáme do databázy tento rok, ale budúci rok. Na webe sú dve nové skupiny. Cyperské predsedníctvo, podpore a pomoci obetiam násilia a tiež o ženách v životnom prostredí. No a na ďalšej strane vidíte symbol toho veľkého produktu, ktorý sme pustili 13. júna a bol som veľmi rada, že bol tam aj váš predseda, hovoril a podporil index 6 celého dňa. Ten index je stále ešte veľmi čerstvý tu rôzne žiadosti z rôznych členských štátov, tom, ako to teraz používať, čo budeme hovoriť, či komisia vysvetlí osobitné oblasti, tiež sa musíme zaoberať násilím, čiže ešte stále čaká veľa práce, pokiaľ vydáme nový index, ale výsledok trojročne, je to výsledok trojročnej intenzívnej práce a teraz efektívna politika implementácia. Vidíme tu online databázu, to súvisí s gender mainstreamingom. Finalizovali sme dvojročný intenzívny projekt o gender mainstreamingu. No a konferenciu, publikáciu a teraz aj teda databázy sa to používa, tak teraz plánujeme komunikačnú kampaň a datovania, tak aby to poznali užívateľia aj štátni úradníci, že aby vedeli, že existujú dobré modely. Ďalej, Centrum pre zdroje a dokumentáciu, pretože my sa snažíme, aby všetko bolo na jednom mieste, aby ľudia nemuseli ako preskúmávať a všetko, čo sa týka rodovej rovnosti. Sme synchronizovali prezentáciu a stačil jeden klik. Takže máme, ako vidíte, viac ako viac ako 160 tisíc zdrojov, v rôznych jazykoch, neustále sa updateujú. <clears throat> Zaujímavé je, zhromažďujeme literatúru, ktorá inak neexistuje. To je institucionálna pamäť a politické dokumenty, ktoré sa už využívajú v niektorých štátoch. No a to bude tiež súčasťou Takto No a minulý rok sme tiež otestovali virtuálnu sieť pre rodovú rovnosť, ktorá má podpory debaty. Zastavili sme to školením. Takže teraz už máme diskusie ženy a demokracia, aby sme podporili lepšiu účasť žien vo voľbách. Máme plán, hovorili sme s výborom FAM o tom, ako by sme veľmi chceli, aby výbor FAM a ostatní poslanci sa čo najviac zúčastňovali, pretože to bude sleduje rôzne skupiny spoločnosti, no a máme tiež hodnotenie Women Inspiring Europe. No a ako vidíte, na poslednej, posledná strana sme číslo 4, ktorí komunikujú na Facebooku o rodových otázkach. Veľmi sa teším, pretože sme novou agentúrou, Takže toto sa nám podarilo v roku 2012. No, ďakujem pekne. Už e, je to veľmi pekné, ďakujeme veľmi pekne za túto prezentáciu. Na no, dokument, už bol schválený aj to koordinátory. Je tu aj o to, že lepšie by sme mali komunikovať, k tomu existuje celý dokument, ktorý hovorí, čo by malo robiť agentúra. Myslím, že je veľmi dobré mať takýto dokument, že máme lepšiu štruktúru a vieme, čo sa očakáva od ostatných prípade informačné výmeny informácií, ktoré sa pravidelne uskutočňuje, máme no rôzne informačné magazíny. Je dobré, že takto spolupráca, prebieha spolupráca medzi agentúrou a výborom. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a povedať, že konferencia ktorej som sa zúčastnil v tom indexe, tá bola veľmi dobrá v mojich ohľadoch. No a samozrejme to porovnanie medzi krajinami. Avšak ja by som bol rád, aby ste sa pozreli aj do vlastných krajín a porovnali rôzne faktory. Týka sa to šiestich rôznych oblastí, no a dá, dajú sa porovnať krajiny, ktoré majú podobný systém Švédsko, Dánsko, Fínsko alebo Dánsko napríklad v jednej oblasti na tom lepšie ako Švédsko a Fínsko, no a v iných oblastiach bolo na tom lepšie Švédsko, Fínsko ešte lepšie, čiže aby boli lepšie ako Dánsko, takže nielen, že hovoríme, kto je na prvom mieste a na mieste 28, ale dá sa pýtať, prečo Švédsko v tejto oblasti nie je také dobré ako ostatné. No, že môžeme sa, môžeme sa dotýkať rôznych oblastí, no a keď to všetko zráta, tak to je celý index. Ja dúfam, že sa budú tieto možnosti využívať. Ja to budem používať v diskusiách vo Švédsku. No a vo Švédsku sa neustále hovorí, že už máme rovnoprávnosť, rovnosť pohľavy, všetko je úžasné, ale keď sa pozriete na ten index, keď viete 100, a to je rovnoprávna, 100, 100% je rovnoprávna spoločnosť, ale Švedsko má 74%. Takže do stovky nám chýba 26 percentuálnych bodov. Čiže dalo by sa diskutovať o tom, či sú možné ešte zlepšenia. Ešte nie sme úplne v cieli, no a prezentácia bola veľmi profesionálna mne sa vaša prezentácia teda veľmi páčila. Aj metodické otázky. Možno to nie je nejaké žňapínavé, ale veľmi pekne ste nám povedali, vedecká metodika, ako zvažujete veci. Mne sa to skutočne veľmi páčilo a skutočne to podporujem. Dobre? No a tým dáme slovo ďalšiemu rečníkovi. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem pekne za slovo. Bohužiaľ je nás to veľmi málo, kto mohol zdieľať entuziasmus, ktorý nám sprostredkoval Európsky inštitút EIG. Ja som bola u vás Skutočne ste otvorili pre nás nový svet. Mali sme už predtým nejaké informácie, ale ja osobne vám môžem povedať, že som sa skutočne veľa naučila. Je to ehm, významne dôležité, vysoko dôležité, aby ste túto predmetnú dohodu s vládou uzavreli. A veľmi dôležité je aj to, že naša návšteva na prípravu litovského ehm, predsedníctva alebo súvisiaca s litovským predsedníctvom na prípravu stretnutia e, súvisí s tým, že by naozaj mali byť hrdí na to, že práve vy tam s nimi budete. 160 tisíc typov dokumentov. Čo k tomu povedať? K rodu, ku genderu je viac dokumentov, ako je v knižnici Európskeho parlamentu. To naozaj hovorí o tom, že to je dôležité a že ostatní by sa mali oboznámiť s týmito dokumentmi. Naozaj som bola fascinovaná tým, ako ste začali využívať sociálne médiá. To je ako manna z neba. Samozrejme, ak máte dobrý program a profesionálny tím, ukazuje sa, že ste trendy, ak môžem použiť toto slangové slovo. A čo sa týka priemerného veku 39, to je v poriadku. To znamená, že ste dokázali, že vaše E, čitateľky alebo čitatelia vedú dialog v tejto tematike a niekedy v niektorých časti Európy takéto niečo chýba, povedzme to takto. Čo sa týka štúdie o násilí voči ženám, to je naozaj mimoriadne dôležité. Myslím si, že ostatní moji kolegovia by ocenili takýto typ prezentácií, lebo to nám rozširuje obzory a poskytuje nové myšlienky o tom, ako sa vysporiadať s týmto javom. Čo sa týka žien a klimatických zmien tejto súvislosti, to je naozaj e, objavené iba nedávno, lebo ženy a ekologické hospodárstvo v tejto kombinácii, to by mohla byť cesta von z krízy. Ja tu vidím možnosť robiť veci inak. Ekologické hospodárstvo a prístup ženám ku klimatickým zmenám. Súhlasím s tým, čo s tými alternatívami, ktoré ste tu predostreli. Čo sa týka e, zaraďovania ženskej otázky do hlavného prúdu diania, tzv. gender mainstreamingu. Pokúste sa tu v Európskom parlamente odviesť podobnú prácu, ako sa aj robí v tejto veci inde a my tu v Európskom parlamente sa na to pozeráme pozitívnym pohľadom. Toľko z mojej strany. Chcem, aby aj iní kolegovia mali možnosť sa vyjadriť. Ďakujem za vašu vynikajúcu prácu ako minister alebo ministerka dnes do poludní, keď hovorili o konferencii v septembri. Tá, e, ja tiež ocením, keď budem súčasťou tejto fantastickej novej konferencie a verím, že výbor FEM bude spolupracovať v tejto otázke veľa šťastia a litovskému predsedníctvu i vám. Ďakujeme, pani Bauer. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja by som nadviazala na to, čo povedala Zita. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé. Napriek faktu, že som nebola až taká prekvapená vývojom až tak ako Zita, pretože som bola svetkom tohto boja už predtým. Naozaj to bolo dobré a bolo to úžasné vidieť takýto úžasný vývoj. Som naozaj veľmi rada, že ste úspešní nielen v práci, ale že máte dobré výsledky. A z toho, čo viem, je mi veľmi ľúto, že ste odštartovali štúdiu, prácu na štúdii o genderovom indexe práve počas Štrasburského týždňa, keď sme neboli schopní sa zúčastniť. Rada by som vás chcela poprosiť, požiadať, aby ste k tomu niečo povedali. Konferencia bola mimoriadne úspešná. Počula som, že príspevky našich, naš, nášho predsedu boli výborné, ale nie je toto isté čítať o tom v nejakom spise alebo inde. Rada by som si radšej vypočula, aký bol výsledok, ako to ako ľudia prijímali to, o čom sa tam hovorilo a aký bude, aké budú ďalšie kroky vychádzajúce z tejto konferencie. Mohli by ste nám povedať niečo viac o, tomto, o tejto téme Gender Index? Rodový index? Je mi ľúto, že nás je tu tak málo, ja by som bola rada, keby možno niekedy bola krátka oficiálna prezentácia o tomto rodovom indexe. Ďakujem pekne za príspevky, predseda. Chcete teraz na to zareagovať? Pýta sa predseda. Áno, čo sa týka indexu, veľmi stručne. Hovorili sme um, o tom a myslím si, že aj pre nás by to bolo dobre, keby sme urobili takú prezentáciu, možno nie celodennú, ale aspoň po lete by sme zosumarizovali hlavné veci. V stručnosti potrebovali sme na to dlhý čas, pretože sme museli naozaj detailne zozbierať údaje a vytvoriť taký index, ktorý by sa nedal spochybniť a ktorý by bol spolahlivý. V komisii majú spoločné výskumné centrum, kde sa vytvárajú kompozitné indikátory, respektíve indexy, takže už existujú takéto indexy, ale hlavná myšlienka je, že to by malo vychádzať z politík Európskej únie. Čiže sme museli všetky dokumenty, všetky hlavné zmluvy prehrábať, aby sme museli nájsť e, indikátory a potom ešte všetky tie premenné. Myslím, že 26 tisíc premených sme museli preskúmať. Museli sme zistiť, ktoré sú dostupné, ktoré sú porovnateľné. Takže toľko štruktúra alebo konceptuálny model, tam bol treba, bol treba e, konkrétny počet indikátorov. Napríklad násilie proti ženám, celá táto domena je prázdna, nemáme tam žiadne e, premenné. A čo sa týka kvality, tam bolo iba niekoľko, ale v skutočnosti ich existuje mnoho. Takže je mimoriadne dôležité, aby parlament a celá Európska únia, aby sa zamerali na ďalšie štatistiky, ktoré sa týkajú rodu, rodovej otázky. A je aj pri zdraví iba málo indikátorov zozbieraných. Bolo to prijaté v členských štátoch so záujmom aj v parlamente, táto naša téma. Aj v komisii povedali, že to je užitočné, takže teraz by sme mali pridať viac indikátorov, napríklad kvalitu práce, tam ich je tiež len veľmi málo, neexistujú. Takže musíme počas dvoch rokov pracovať na tom, aby sme pridali ďalšie indikátory a keď pridáme novšie, tak e, v konceptuálnom rámci budeme sa pohybovať v tom istom, to nezmeníme. Ale naozaj to je jedinečné v tom zmysle, že len v Európskej únii je možné zozbierať údaje a potom je možné dať do vedna isté fragmenty indexu. E, zatiaľ ho nemáme kompletne vyplnený, aspoň pre niektoré e, oblasti politik to nebolo možné zozbierať. A teraz, čo sa týka pani Gurmaj, som veľmi rada, že sa vám zdá naša práca užitočná, a že podporujete tie oblasti, ktoré ste spomenuli, GVV okrem iných a takisto jav, ktorý sa nazýva gender mainstreaming. A v budúcnosti prehlbíme naše skúmanie a prácu na gender mainstreamingu, aby sme videli, čo by z toho mohlo byť zaujímavé pre parlament. Uh, it's the, uh, from the Commission, Mr. Blatz, do you want... Za komisiu, pán Blatz, chcete sa ujať slova? Uh, je constate... Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Komisia môže s veľkou radosťou skonštatovať, že tento inštitút bol veľmi často pozývaný do výzberu pre ženské záležitosti. E, ten dialog bol častý, dobre sa etabloval a komisia v podstate teraz veľmi úzko spolupracuje e, s Európskym inštitútom pre genderové otázky. No, chcel by som počiaknúť pokroky, ktoré sa dosiahli od roku 2012, e, pretože pani Lambakiati predstavila tú ročnú správu. No a od založenia inštitútu boli stále bol stále, boli stále určite pokroky v roku 2011, 2012 a teraz môžeme konštatovať, že inštitút ako Európska agentúra funguje veľmi dobre a že to dos, že ten inštitút dosiahol aj istý taký švong, čo sa aj kvality práce týka. Tu sa skutočne dosiahli pokrok, dosiahol pokrok a komisia k tomu samozrejme tiež tomu prispela. My by sme samozrejme radi videli, keby sa tento rytmus, táto tendencia dodržala, a aby sa aj naďalej vyvíjal know-how, tak ako to pani riaditeľka aj predstavili Druhá vec, ktorú, e, ktorú považuje komisia za mimoriadne dôležitú v súvislosti s e, tým inštitútom, to je na jednej strane index. Tu musím povedať, že tie práce inštitútu skutočne vítam. Index nám bol predstavený pred týždňom. Je to už známe dlhšie, že to existuje. Bola to veľmi dlhodobá práca, pripravovali sa naň mesiace až do konca roky a ja som presvedčený o tom, že tento index bude mimoriadne dôležitý pre všetky európske inštitúcie, ale aj pre členské štáty. Dovolte mi ešte povedať, že ten index možno je nástrojom, ktorý bude môcť byť vždy doplňovaný a pre... Táto sa teda viackrát spomínalo, pretože my sme si želali, aby sa ten index zlepšil, vylepšil v dvoch oblastiach a jedna oblasť by bola, bolo násilie páchané na ženách. Myslím si, že všetci vedia, ako veľmi Trepíme tým, že na európskej úrovni nemáme žiadne žiadne spolahlivé údaje. A tu chceme apelovať na inštitút, aby pracoval aj v strednodobom hľadisku, my vieme, že sa to nedá mm, urobiť hneď, ale my by sme predsa len chceli, aby sa tieto údaje doplnili tým, že by sa pracovalo všetkými štátmi, s európskymi inštitúciami a že by sa to vo všeobecnom meritku zlepšilo. A teraz odhliadnúť od násilia páchaného na ženách by sa ten index mohol vylepšiť, ale ako pani Lambrecht spomenula, ide o kvalitu práce. Um, áno, ten index je taký prvý veľký úspech, ehm, na ktorom sa môže ešte pracovať. A to druhá odoha to bolo ehm, samozrejme, to, sú, to je násilie proti ženám. Komisia musí, no, pani Lávak návrhla, komisia chce počiaknúť, že k tomuto prikladáme veľké veľkú dôležitosť pre všetkým násilie páchané na ženách vo všeobecnosti a takisto aj deformácia pohľadných orgánov. A, takže toto je samozrejme kvantitatívna, ale hlavne kvalitatívna práca, ktorá, v ktorej sa bude pokračovať v budúcich rokoch práve pri deformácii pohľadných orgánov žien a dievčat. Toto je to posolstvo, ktoré sme chceli uh, tu vysloviť. My sme skutočne zobrali na vedomie obrovský pokrok v práci toho inštitútu a želáme si, aby sa v tom pokroku pokračovalo ďalej. Uh, is on the right track and we are discussing also with the Commission which is constantly in Áno, my diskutujeme stále s komisiou, ktorá uh, konzultuje. Myslím si, že my veľmi dobre spolupracujeme. Máme jej súhlas aj pre ten nový program do roku 2014. to sme vypracovali návrh a skutočne sme eh, urobili follow-up, vyhnuli sme príslušné štruktúry a do budúceho roku. Chceme ešte predložiť e, určité stratégie, akým spôsobom chceli pracovať, by sme chceli pracovať a potom samozrejme aj stanoviť jednotlivé priority. Toto je len malý inštitút, máme malý rozpočet a preto nemôžeme e, sa venovať všetkým špecifickým témam. My si urobíme taký zoznam, čo považujú členské štáty za jednotlivé konkrétne dôležité oblasti, ktoré by sme to mohli celé dokončiť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Chcem sa vám srdečne poďakovať za to, že ste prišli, že ste nám predstavili svoju ročnú, výročnú správu. A hovorili sme o pokroku, ako zástupca komisia povedal, komisie povedal. Ide tu skutočne o to, aby sme vytvorili lepšie štruktúry spolupráce, aby sme vedeli, ako to vyzerá, aby ste mohli pravidelne prichádzať pri rôznych príležitostiach, aby sme mali také komunikačné dokumenty. Myslím si, že pre nás všetkých je to veľmi dôležité a myslím, že viete, že máte veľkú podporu zo strany tohto výboru pre všetkým. Takže ešte raz srdečná vďaka, určite sa uh, stretneme. Myslím, že ešte aj na jeseň ste pozvaní sem, aby ste nám predstavili index. Myslím si, že určite tu nebudete celý deň, ale určitú, určitý čas strávime aj tu, aj si myslím, že bude pre poslancov veľmi zaujímavé, aby videli, aký pokrok ste urobili aj to, čo ste pri tom indexe dosiahlo. Dobre, predtým ako zabudnem, dnes ráno som myslela na to, že chcem poprosiť tento výbor aj tí, ktorí sa na tom podial, podielali, ako aj pani Gomej povedala, povedala, že to pre vás prinieslo veľa informácií, že ste mnoho mohli, eh, mnohokrát mohli vidieť, ako to vyzerá v reáli. A teraz za litovského predsedníctva mi dovolte povedať, či poprosiť vás o následovné. Pokiaľ kolegovia z vašich strán, z vašich, z vašich politických rodín pocestujú do Vilniusu, mohli by ste im povedať, aby si naplánovali možno aj návštevu u nás. Mali sme výbor pre zamestnanosť, potom bol u nás, boli u nás zástupcovia Júri, a my sme vlastne túto tému gender equality chceli uh, povedať alebo naniesť aj tom, tým kolegom, ktorí nesedia v tomto výbore. A keby ste možno predsedu poprosili, aby um, napísal všetkým predsedom výborov, že sme si vypočuli túto e, prednášku, že sme všetci pozvaní navštíviť tento inštitút. No dobre, predsedníctvo nie je len uh, one-man show, môžu sa na tom podielať mnohí a to je veľmi dôležité. Takže mm, mali by sme možno myslieť aj na zasadnutia výboru, aj na iných miestach, ako len v Bruseli. A toto bolo výborné, keby sme na to mohli myslieť. Áno, hovorí pán predseda, môžeme to určite urobiť a myslím, že si, si všetci um, že, sme všetci, že všetci s tým mohli súhlasiť, že sme si všetci jednotní v tom, že to možno robiť. Dobre, takže pošleme tento list aj na predsedu výboru, povieme mu, aby si to premyslel. Predsedom výborov teda pošleme takýto list, môžu si to premyslieť. Pani Gome hovorí žiaľ bez mikrofónu. Áno, tu s vami súhlasím, hovorí pán predseda, to urobíme. Takže ešte raz srdečná vďaka za to, že ste sem k nám prišli a tešíme sa, keď nás opätovne navštívite na jeseň. perhaps you didn't know that, but it's very easy for me also because I can speak Swedish with her. That's extreme. Ja môžem hovoriť aj švedčti, po švedsky, tak ale neviem, či by to bolo jednoduché. Tak budem hovoriť po anglicky, ale teraz pre, pôjdem naspäť do švedštiny. Čo sa týka bodu 15, ženy so zdravotným postihnutím, ja dám slovo rovno spravodajkyni pani Vertman, nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predseda. Tá správa, ako sa e, ukázalo, je veľmi dôležitou, významnou správou a musíme si premyslieť, že 15 európskeho obyvateľstva žije s nejakým obmedzením a 8 z toho sú v českých štátoch v oblastiach, ktorých, e, ktoré možno zaradiť ako alebo charakterizovať ako um, nevýhodné. Takisto ženy e, sú v sociálnej oblasti, v, e, v vo vzdelanostnej oblasti, zdravotnej oblasti diskriminované, sú oveľa ľahšie zraniteľné, keď ide o stereotypy. Ja som si už vypočula a nechala, nechala vysvetliť niekoľko prejavov um, žien, ktorý sa to dotýka, um, ktoré sa ma veľmi dotkli. Tým sme sa pokusili vypracovať veľmi vyváženú správu na túto tému. My sme minulý týždeň mali hearing. A bola to veľmi zaujímavé. Tá správa bola veľmi tak turbulentne prijatá. Boli tu vnesené niektoré e, zlepšovacie, vylepšovacie návrhy, ktoré rada zakomponujem do správy. No a ukazuje to, aká dôležitá tá téma je, aká mnohoráka je tá problematickosť celej tej agendy, e, ktorá mm, je možno vo, všeobecnosti, vo všeobecnosti príliš málo dôležitá. Ale to poviem tak, ako to je. Ja si myslím, že obsah tejto správy je mojim kolegyňam a kolegom dostatočne známy, takže som skôr eh, v očakávaní, čo nového mi ešte môžu povedať, čo môžu prispieť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Pani Gomaj má slovo, nech sa páči. Som naozaj vďačná, že máme verejne, preberáme takúto tému. Verím, že spravodajkyňa vložila úsilie do textu. Samozrejme, keď hovoríme o kríze, keď hovoríme o tom, že ženy sú ovplyvnené takou tichou krízou, tak potom ženy s postihnutím sú možno takmer neviditeľné. Práve preto si myslím, že je skutočne dôležité, aby sme venovali pozornosť tomuto problému, pretože ak ženy so zdravotným postihnutím sa e, oveľa v menšej miere môžu uplatniť na tlhu, trhu práce a takisto sú tu problémy s, zaobchádzaním, s, pos, s postojom k nim. Naozaj je tu závažný rozdiel medzi tým, ako sa spoločnosť stavia k postihnutým mužom a k postihnutým ženám. Eh, the first disabled is a man. V tomto parlamente jediným postihnutým poslancom je muž a to tiež možno hovorí o tom, aké ťažké je pre postihnuté ženy stať sa političkami alebo poslankyňami. E, podľa mňa je táto správa výborná a môže, môže spôsobiť veľa dobrého. Ďakujem. Pani Papadopulo, nech sa páči, máte slovo. Áno, v skutku minulý týždeň v Štrásburgu sme si vypočuli veľmi zaujímavé veci. Všetci, e, ktorí, ktoré sme, ktorí sme tam boli prítomní, veríme, že to je vyvážená správa. Ženy so zdravotným postihnutím to majú ťažké, súhlasím so Zitou, že, že čelia tej diskriminácii, jednak pretože sú ženy, jednak pretože sú postihnuté. Čiže je tu táto nerovnováha rodová E, ženy so zdravotným postihnutím sú neviditeľné v médiách, e, ich problémy sú neznáme, často aj vo vlastnej rodine ich ľudia istým spôsobom prehliadajú alebo podceňujú, s tým sa ťažko dá niečo robiť, len si to treba uvedomovať, že s tými, k týmto ženám sa má pristupovať tak, ako k ostatným ktorí sú postihnutí. Predložili sme niekoľké pozmenujúce návrhy. Zdôrazneme fakt, že ženy, ktoré sú postihnuté, to majú skutočne veľmi ťažké. A čo sa týka dopadu hospodárskej krízy na ženy so zdravotným postihnutím, tam sme tiež zamerali týmto smerom niekoľko našich postih, eh, po, pozmejúcich návrhov. A škrty, rozpočtové škrty e, trpia ženy trpia týmito rozpočtovými škrtmi o to viac, o čo do, o čo do zraniteľnejšej skupiny patria. Zdôrazníme tu i to, že všetky členské štáty by mali sa zúčastňovať na vzdelávaní, školení, zamestnanosti a takisto by mali byť schopné osobného rozvoja, nezávislosti a sociálneho začlenenia. Toto všetko by e, malo byť e, normálne, dokonca majú právo otehotnieť, byť matkami a majú nárok na špeciálnu zdravotnú starostlivosť, keď sú tehotné. Takisto preto by mali ľudia dostávať špecializované školenia, tí profesionáli, ktoré, ktorí e, dostávajú sa do kontaktu so ženami so zdravotným postihnutím, školenia o tom, ako im načúvať, ako reagovať na ich špecifické potreby. Celkom iste musíme zabezpečiť, že je tu prístup k spravodlivosti rovnaký pre všetkých, aj pre ženy a dievčatá so zdravotným postihnutím. Sú, sú zraniteľnou skupinou A treba e, dohliadať nad efektívnosťou politik, ako efektívne sú, keď sa raz e, príjmu. Musíme chápať vzťah medzi sexualitou, rodom a postihnutím v členských štátoch EÚ. Celkovo je to výborná správa a zahrňa všetko, vrátanie boja s predsudkami, dohody o sterilizácii, Dotýka sa mnohých tém a e, uspokojivo ich rieši. Tešíme sa na túto dobrú správu. Eh, tak tedy, Veľmi pekne ďakujeme. Pani Estera má teraz slovo. Áno, ďakujem, pán predseda. Najskôr sa chcem poďakovať pani spravodajkyni a dovolte mi robiť niekoľko poznámok. Uh, Ehm, my sme podali určité pozmeňovacie návrhy a ide tu hlavne o diečatá a ženy, ktoré sú postihnuté. Takže nejde tu len o ženy, ale ide tu aj o deti. To sú dievčatá s postihnutím a tam, myslím si, musíme o tom ehm, to musíme roz, rozlišovať a nehovoríme len o fyzickom telesnom postihnutí, ale psychické postihnutie k tomu patrí. A my my by sme nechceli e, do španielčiny do toho ne, e, e, tam v španielčine mať minus balia, čo je aký bol menej cenný. My tento pojem tam nechceme mať. Ale ide tu vlastne o tak taký prístup k verejným službám, napríklad k doprave, k vzdelávaniu. Myslím si tiež napríklad elektronické lístky. a takisto tu myslím na prístup k určitým službám, pre, e, určeným pre osoby, ktoré sedia v, vo vozičku a takisto prístup k digitálnemu svetu. A o tomto sme predsa hovorili. Teda prístup k internetu v digitálnom svete je predsa veľmi dôležitý, aby aj postihnuté osoby mali mm, tento prístup, aby pre nich bol internet dostupný, aby to boli ženia dievčatka. Teda nejde len o prispôsobenie toho tej internetovej stránky, ale je o to, že nejaké dieťa s Danovým syndromom potrebuje určité prispôsobenie, aby e, sa niektoré veci mohli zjednodušiť, napríklad správy, aby si mohol tie správy napríklad e, vypočuť, aby si to dieťa mohlo tie správy vypočuť e, v zjednodušenej forme. Takže ide o to, aby sme osoby s duševným postihnutím integrovali do spoločnosti No a dôležité je aj dobré vzdelávanie e, osôb, ktoré pracujú v zdravotníctve. Mali mať dobré celoživotné vzdelávanie, aby sa mohli dobre prispôsobiť potrebám e, postihnutých osôb, žien a dievčat a detí a samozrejme pokiaľ sú tu nejaké duševné postihnutia, tak e, ich spoločnosť stigmatizuje takýchto ľudí, tak tomu chceme zabrániť. E, samozrejme chceme zohľadniť záujmy osob, ktoré e, sú osobitne um, ochrany hodné, ktoré sú veľmi zraniteľné. Dobre, potom rozšírenie napríklad materskej dovolenky pre ženy s postihnutím, tu by mal byť rozšírený rozšírený, pardon, rozšírená materská dovolenka, aby mohli aj oni dostať tým úlohám, ktoré neplnia tak ľahko ako ženy bez postihnutia. Takisto napríklad e, musíme si uvedomiť, že ženy s postihnutím nemôžu uh, mať plnoho, nevždy môžu mať plnohodnotný sexuálny život. Toto musíme takisto. to tabu témy jednoducho musíme prelomiť, musíme takisto hovoriť o reproduktívnom zdraví. Oni by mali byť takisto v stave práve e, využívať svoju plodnosť ako e, ostatné ženy, ktoré nie sú postihnuté. Takže toto všetko sú, e, toto sú body, ktoré sú pre nás dôležité. My máme samozrejme ženy, ktoré sú v nejakých domovoch, kde, sú, um, kde je o nich postarané, ale tie, ktoré tam nie sú, tak napríklad, keď chce nejaká postihnutá osoba, postihnutá žena zabrániť neželanému tehotenstvu, tak musí mať možnosť prístupu eh, k antikoncepcii. Jednoducho nesmieme to ponechať eh, same na seba. My jednoducho nemôžeme robiť opatrenia, ktoré si postihnuté osoby neželajú. Teraz myslím na sterilizáciu alebo eh, potraty a tak ďalej. Toto všetko sa musí diať v rámcoch legálnosti. Ale zároveň musíme dbať na dodržiavanie ľudských práv, čo znamená, že musí tu byť vždy súhlas osoby, ktoré sa týka, alebo osoby, ktorá takúto osobu zastupuje. Takže my chceme, aby um, Um, komuny vytvárali také kartún, z ktorých sa hovorí o tej perspektíve zastúpenia oboch pohlaví. Takisto tam musia byť zohľadnené osoby rôznych pohlaví, ktoré sú postihnuté. Takisto E, tu musíme urobiť takú koreláciu k situácii, e, k situácii v ľudských právach v Európe. A takisto to musíme osobitne monitorovať situáciu dievčat a žien s postihnutím. Musíme mať určité e, indikátory, aby sme to mohli lepšie vyhodnotiť. A chceme postupovať voči, voči osobám, ktoré Mm, robia mm, a páchajú násilie na ženách a na dievčatách a e, my nechceme samozrejme, aby takéto osoby boli nejakým spôsobom vykorisťované, aby mali e, úplný prístup k nástrojom justície, Um, aby sa um, mohli tieto nástroje potom využívať ako efektívny nástroj na zabezpečenie aj toho, aby dievčatá, ženy, a ženy mali riadny prístup k trhu práce. Vy viete, že máme pracovnú skupinu, ktorá sa venuje práve týmto otázkám a predovšetkým tu ide o to, aby podniky a aj štátnu správu sme upozornili na skutočnosť, že musí urobiť príslušné prispôsobenia pracovných miest, pokiaľ chce zamestnávať osoby s postihnutím, aby a samozrejme, ale takéto uspôsobenie pracovného miesta nesmie byť chápané ako nejaký spôsob diskriminácie. A pre všetkým ženy, ktoré eh, niekedy sú vystavené eh, dvojtej diskriminácii. Za prvé, že sú ženy, za druhé, že sú postihnuté. No už toto nechceme, v tomto nechceme pokračovať, musia, musíme ich chrániť aj zákonom. No, v Európe má platiť princíp rovnakého postavenia obidvoch pohlaví a musíme tento princíp jednoducho intenzívnejšie presadzovať tak, aby sa aj splnili želania žien, ktoré sú postihnuté teraz bez ohľadu na druh ich eh, postihnutia, či sú to telesné, fyzické, ehm, či to telesné, duševné alebo nejaké vizuálne postihnutie. Ďakujem, hovorí pán predseda. A potom som sa chcela opýtať, či sa chce vyjadriť pani Motia ako zastupkynia komisie. Uh, Ďakujem pekne. Komisia by chcela poďakovať spravodajkyni za návrh správy. rovnako by sme chceli povedať, že si uvedomujeme uh, všetky problémy. A uh, na tej, o týchto témach sa už hovorilo v štúdii, ktorá bola vydaná v roku 2007 a ktorá bola súčasťou Európskej stratégie pre osoby s postihnutým za rok 2010 a tiež kľúčové kroky, ktoré sú plánované na roky 2010 a 2015. Takže celkový cieľ Európskej stratégie pre ľudí s postihnutím je, je umožniť im využívať plné miere ich práva, aby mohli sa podielať na všetkých aspektoch života spoločnosti, hospodárstva, ako jednotlivci, ako spotrebitelia, ako študenti, zamestnanci a tiež ako politici. Takže táto stratégia stanovuje jasné ciele na odstránenie bariér, ktorým títo ľudia čelia v mnohých oblastiach každodenného života a tiež vytvára nástroje na implementáciu dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím. Rovnako by som chcela povedať, že správa o implementácii stratégie sa pripravuje a bude zverejnená neskôr tento rok. Hmm. rodový rozmer je tiež súčasťou všetkých eh, opatrení v rámci stratégie a tiež eh, to bude v rámci implementácie stratégie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja. No a pani Vertman ako spravodajkňa ešte na záver. Ďakujem pekne za všetky pripomienky. No a myslím, že spolu s ostatnými príspevkami to bude dobrá správa. A ja sa budem snažiť maximálne miere všetko zohľadniť. Ďakujem pekne. No k časovému harmonogramu dodám snáď už len toľko, že lehota na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. júl o 17.00 a pozmeňujúce návrhy. Preskúmame 2. alebo 18. septembra na jeseň a hlasovanie sa uskutoční 3. oktobra. Takže tým sme odbavili bod číslo 5 a prechádzame, teda 15 a dostávame sa k bodu číslo 16. reindustrializácia Európy na podporu konkurencie, schopnosti a udržateľnosti. Slovo dostane spravodajkynia pani Papadopola. Ďakujem predseda on no, skutočne je som ti neospravedlňujem v mene e, výboru správ v mene výboru FAM. Reindustrializácia musí byť koncepčná priorita pre celú Európsku úniu a musí podporovať silnú, diverzifikovanú priemyselnú základňu v Európe e, s rastom a pracovnými miestami. A rovnako musíme vytvoriť menej emisí. No už eh, malo by to byť uznané ako, eh, že zohráva dôležitú úlohu v rámci reindustrializácie Európy. A eh, veľmi ľutujem, že si uvedomujeme, že rodový rozmer nebol zohľadnený v oznámení komunikácie pod názvom silná, silný európsky priesmysel No a preto v našom stanovisku vyzývame komisiu a členské štáty, aby podporovali podnikanie žien a to poskytovanie školení a vzdelávacích programov, aby sa podporil prístup k financovaniu a aby sa umožnil podnikateľám prístup k iným rôznym zdrojom financovania ako špecifické granty, granty rizikový kapitál, aby sme bojovali proti existujúcim stereotypom, že veda, technológia, inžinierstvo, matematika e, sú, že ich dominujú muži, tak aby vedecká cesta bola prístupnejšia pre ženy. Okrem toho žiadame o kombináciu vzdelávania, školení mladé ženy, aby sme podporovali program celoživotného vzdelávania, preškolovania, e, zaistili rovnaké príležitosti pre mužov a ženy. A na záver chceme zaistiť, aby participácia bola rodovo vyvážená pri vytváraní pracovných skupín Komisie o priemyselnej politike. Nož, naše stanoviska sú obmedzené priestorovo alebo počtom znakom, takže ak budú pozmeňujúce návrhy a budeme mať priestor, tak predložíme ďalšie, zajdeme ďalšie zmeny, ktoré neboli možné a teraz kvôli obmedzeniam a dĺžke stanoviska. No a všetky pozmeňujúce návrhy vítame. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Kraca. Ďakujem predsednička. Ja by som chcela poďakovať pani Papadopulo za jej stanovisko. Je to stanovisko veľmi dôležitej správe výboru ITRE. Je to totiž pre Európu veľký cieľ opätovne naštartovať priemyselnú produkciu, nájsť hospodárskú dynamiku. Hospodársky zázrak sa je založený na reindustrializácii. Veda, technológie, to všetko súvisí s históriou Európy. No a je škoda, máme krízu aj v tej priemyselnej produkcii. Odhliadnúc od jazdí po inováciách a realizácii priemyslu potrebujeme aj príslušné ľudské zdroje a inovácie, no a tu by ženy mohli vyplniť túto medzeru, pretože je to ľudský potenciál, ktorý bol sa týka všetkých oblastí, no a to ľudský potenciál s mnohými myšlienkami, talentami a to je dôležité pre reindustrializáciu Európy. Musíme to jasne povedať a ja sa neustále snažím aj jasne to hovoriť vo forme pozmeňujúcich návrhov, že reindustrializácia Európy sa týka v všetkých priemyselných odvetví. Od tých moderných až po tie tradičné. To je veľmi dôležité aj z hľadiska technického know-how žien, v možnosti ich vzdelávania, ale aj vo forme regionálneho rozvoja. To je samozrejme veľmi dôležité, pretože reindustrializácia neznamená len, že ženy sú činné v priemysle, ale že sú činné aj ženy, ktoré majú záujem rozvíjať v priemyselných regiónoch, majú know-how, vedomosti, znalosti. Takže to všetko schopnosti, ktoré ženy majú, alebo sa ich ľahko naučia. Napríklad spomíname si na Jurovo porcelánu. To sú veci, ktoré súvisia s tradičnými ženskými prácami. No a my máme veľký záujem o to, aby sme ich oživili alebo zachovali. No toto je je teda niečo osobitné, čo som chcela k tomu dodať. No a teraz finančným prostriedkom, pani Papadopoulou to o tom už hovorila, s tým súhlasím. Ženy môžu byť aj podnikateľky v oblasti priemyslu. No a k tomu ich treba podporovať, musia mať prístup príslušným prostriedkom vzdelávacím patreniam. Týka sa to sektora financovania. Dobre, takže vo všeobecnosti to som chcela povedať. To je dôležitý, dôležitá správa, dôležitá aj pre našu skupinu. Musíme vyšiť všetky príležitosti. Týka sa to všetkých sektorov, nových technológií až k tým tradičným priemyslovým odvetviam, ktoré sa nestrácajú. Ďakujem pekne. Pán Johansson, ďalšíma slovo. pekne. No, ja som tiež tieňovým spravodajcom výboru pre priemysel k rovnakej správe, takže ja by som len zopakoval mnohé argumenty spravodajkyne, skutočne rodový rozmer musí nájsť miesto aj v tejto správe, pretože to sú presne veci, ktoré sa to týka v demografickej situácii, ktoré sa práve nachádzame. Potrebujeme sa maximálne snažiť o zlepšenie našich priemyselných kapacít, aby naša populácia, všetci si dokázali nájsť prácu. Myslím, že správa je to dobrá. Myslím, že potrebujeme vyriešiť niektoré finančné otázky, finančné otázky pre ženy sú v každom prípade iné. V mnohých prípadoch máme finančné, prípad, máme finančné nástroje, ktoré poskytujú kapitál a pôžičky takým spôsobom, čo nefunguje nevyhnutne pre každého. No a rovnako potrebujeme ďalšiu dôležitú otázku potrebujeme zdôrazniť a možnosť. No a to celoživotné vzdelávanie, chlapci a dievčatá dostávajú do nejakého vzdelávacieho procesu. Takže tiež potrebujeme zaistiť, že chlapci a dievčatá majú šancu nejak zmeniť svoje smerovanie, je to pre nich ťažké, ako 30 alebo 40 rokov už. Takže možno by sme sa mohli venovať niektorým z týchto otázok. Ďalší príklad. Sinička hovorila o mojej vlastnej krajine. Alebo predseda teda, pardon. Myslím, že sú obci, ktorí sú prístup k vzdelávaniu. No, sú tu teda rôzne problémy. Dôležité, aby mládež bola dobre vzdelaná, aby sme mali možnosť vytvoriť fun- dobre fungujúcu spoločnosť. V každom prípade veľmi pekne ďakujem a ja v každom prípade súhlasím, že je trochu smutné, že otázka rovnosti nie je riešená v hlavnej správe a preto je veľmi dôležité intervenovať, aby sme zaistili, že otázky rovnosti budú súčasťou tejto správy. Potrebujeme silný európsky priemysel pre rast a zamestnanosť, takže myslím, rovnosť medzi mužmi a ženami je dôležitou súčasťou všetkého. Ďakujem pekne za návrh. Určite máte ešte predložiť nejaké návrhy, pozmúci návrh. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a Teraz si vezme slova ja. Ja som tiež ešte novým spravodajcom v tejto veci. A tiež by som chcel poďakovať spravodajkyni za vynikajúci návrh. Je to dobré východisko. No a tri veci myslím, že sú dobré, ale tiež uvedem tri body, na ktorých by sa dalo ďalej pracovať. Takže poprvé, myslím, že je veľmi dôležité, že v prvom odstavci hovoríte o nedostatku perspektívy rovnosti. Je to dôležité. Píšete o správe, kde sa nevenuje žiadna pozornosť rovnosti s mužmi a ženami. Bod číslo 5 je tiež veľmi dobré. Dobre výsledky komisie o členské štáty. Prijať všetky všetky opatrenia na boj proti stereotypom. Myslím, že skutočne treba urobiť ešte veľmi veľa. Je dôležité, aby sme hovorili o tejto téme. Potrebujeme nájsť nejaké opatrenia, ktoré sa dajú využiť. Je to pravda, pretože v mnohých prípadoch v živote muži a ženy potrebujú možnosti, by dokázali sme zmeniť smerovanie. Takže veľmi správne ste sa venovali tejto téme. Takže myslím, že je dôležité, že hovoríme o stereotypoch, ktoré obmedzujú slobodu človeka. Tiež sa mi páči článok 8, kde sa veľmi jasne hovorí o vyrovnanej participácii na pracovisku. A ďalšie tri veci sa dajú ešte ďalej rozvíjať. kolega tiež hovoril o probléme stereotypov. Máme v priemyselnú politiku, ktorá podporuje tak chlapcov ako devčatá. Treba sa tomu venovať od začiatku a veľmi rýchlo. Ak idete do hračkárstva, vidíte, že na jednej strane je všetko rúžové, sú tam bábiky a neviem čo všetko ešte. Na druhej strane je všetko modré, všetko má byť aktívne, sú tam rôzne stavebnice. Myslím, že je len prirodzené, že v konečnom dôsledku tak chlapci a dievčatá si zvolia rôznu rozdielne životné cesty. Že ja ako im osoba mám len 50 percentnú možnosť výberu na 100%. 100%. Možno predložím pozmeňujúci návrh číslo 4, mám rôzne názory. Ten problém by sa dal vy, vyriešiť. Malo by to byť číslo 4, keď hovorím o rizikovom kapitáli a tak ďalej. Vy tvrdíte, že, môže ženy majú rôzne východiska, členské štáty musí niečo robiť, nie je komisia, súhlasím so všetkým, čo je tam napísané, avšak myslím, že jasne treba povedať, že Európsky parlament vyzýva členské štáty a posledná vec sa týka škôl. Pán Johansson, ja sme zo Švedska, takže on tiež reagoval na toto. V problém, ktorý máme, sú chlapci, Chlapci, ktorí odchádzajú zo škôl, ktorí hm, majú zhoršený prístup na pracovný trh, to je problém, ktorom čelíme my. Neustále počúvame, že ženy sú znevýhodnené v každom kontexte, ale v podstate na švédskych školách sú veľkým problémom chlapci. Keď si to prečítam, keď to napísané tu, tak sa zdá, ako keby ste nezažívali chlapcov ako skupinu, ktorá má problémy. Je to dobrá správa. Ja predložím pár pozmeňujúcich návrhov. Dobre, ďakujem pekne. Je tu niekto z komisie, kto by sa chcel k tomu vyjadriť? Nie, takže v tom prípade dostáva slovo pani Papadopola. Ďakujem pekne. Zdá sa mi, že toto je veľmi zaujímavá diskusia. Vo Švedsku máte problém s chlapcami, ktorí predčasne odchádzajú zo škôl. Z krajiny, odkiaľ pochádzam ja, ženy excelujú v postgraduálnom štúdiu a nedávno som čítala Eurostat a porovnávanie tam e, vyznelo tak, že ženy majú vysoký akademický profil, ale keď sa rozhodnú byť podnikateľkami, aj tak je okolo nich viac mužov ako žien, napriek vzdelaniu. Takže tento, táto akademická výkonnosť, tu treba istým spôsobom prepojiť s výkonnosťou v, v hospodárstve, v podnikaní. V Škandinávii to možno nie je problém, lebo mnohé roky je známe, čo robia škandinávske krajiny v rodovej rovnosti. Dosiahli, urobili veľa. Ďakujem za všetky príspevky. Sú naozaj cenné. Samozrejme, že ich zapracujeme a takisto ja predložím ako som povedala, niekoľko pozmeňujúcich návrhov, pretože keď som čítala toto stanovisko, videla som, že je minimálna alebo obmedzená možnosť zapojiť, zapracovať všetko, ale keď máme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, tak sa dá správa ešte viac rozšíriť, teda stanovisko rozšíriť a takto to urobíme. Ehm, ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Čo sa týka harmonogramu pre túto tematiku, lehota pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 15. júla o 5. A to sme už počuli. Asi všetky sú budúci pondelok 15. júla všetky lehoty a 2. septembra budeme hlasovať o tejto tematike vo výbore. Ďalším výborom, ktorý bude hlasovať o tejto téme je ITRE a to 21. septembra. Prechádzame k bodu číslo 17. Je to Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2014 všetky oddiely. Spravodajkňou je pani Barbara Matera, ale pani Bauer dnes bude vysvetľovať e, tento bod. Nech sa páči, pani Bauer. Thank you so much. I... Veľmi pekne ďakujem. Neviem, či je možné, či by bolo možné oddialiť tento bod, odložiť ho. Bola by som veľmi rada, keby sme to tak mohli urobiť, lebo sa mi zdá, že poznámky, ktoré som dostala od pani e, Barbary Matera, sú trošku problematické, takže možno by to bolo v poriadku. Môžem vám prečítať jej poznámky, to, čo hovorí, ale už hneď prvá veta e, vzbudzuje isté pochybnosti. Hovorí sa tu, že návrh rozpočtu e, obsahuje veľmi málo odkazov na genderové mainstreamovanie a e, začlenovanie ženskej otázky do týchto tém rozpočtových. Možno by niekde išlo aj o znižovanie z tých špecifických súm. Možno by sme tu mali mať niekoho z komisie, aby si vypočuli, o čo tu ide, alebo radšej odložme tento bod, lebo sa mi zdá, že to treba, tu treba aj váš zásah, pravdepodobne. Is there from Commission who wants to respond and say something? Či komisia by sa chcela vyjadriť, sa pýtam. Nech sa páči, ak áno, tak e, pokračujte. Dobrý deň. Rozpočet na rok 2014, návrh rozpočtu. Táto štruktúra, ktorá sa objaví, bude v novom e, viacročnom finančnom rámci. Tam vidíme rozpočtové položky, ktoré vyzerajú inak v porovnaní s tým, čo sme, o čom sme rokovali doteraz. Rozpočtové položky, ktoré sú relevantné, sú 330303 ktoré zhrňajú 33.06.01 a 33.06.03, to je teda diskriminácia a rodová rovnosť splinuli. E, Okrem toho ďalšie rozpočtové položky sú 330301. To je najväčšia časť rozpočtu na DAFNE a na e, program občianstva. Tieto rozpočtové položky je pravda, že neodrážajú prechod z predchádzajúceho finančného obdobia do súčasného finančného obdobia, ale sumy ktoré sa dajú porovnať medzi minulým a súčasným obdobím, sú viac menej podobné. Hovoríme tu o podobných sumách a to je v súlade s tým, čo sa predpokladalo, že bude takto vyzerať rozpočet na rok 2014. Ďakujeme, pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mne sa zdá, že za týchto podmienok je nevyhnutné vypočuť si to, čo pani Matera nám poslala. Ona je bohužiaľ chorá. Hovorí, že poprvé návrh rozpočtu obsahuje v zásade niekoľko odbolávok na rodovú nerovnosť, to som už spomínala predtým, a na gender mainstreaming, okrem kapitoly 21 rozvojová spolupráca a čo sa týka hlavy 08 výskuma E, inovácie je tu odkaz, ktorý hovorí, že treba zvýšiť, zintenzívniť participáciu a úlohu žien vo výskume. Toto bolo e, vymazané. A takisto odvolávka na, v ďalších rozpočtových položkách, napríklad 15.03.01.01, Maria Skoldovská Kiri Actions, tam by mali byť, mala byť vytváranie nových kvalifikácií a zručností, nová genderová perspektíva a program sociálnych zmien a inovácií. Tu nie je odvolávka na genderovú perspektívu. Po druhé, v niektorých, niekoľkých prípadoch úroveň e, pridelených rozpočtových prostriedkov, v porovnaní e, s ďalšími rozpočtovými prostriedkami e, tieto sú rozdelené. Napríklad 33,0 301. To zabezpečuje ochranu práv a dávanie viacej právomoci občanom, alebo 330202, kde sa hovorí o nediskriminácii a rovnosti a podpore týchto dvoch. E, treba obozretný prístup zo strany Európskej komisie, ktorá vzala do úvahy väčšinu programov, ktoré vstúpia do platnosti až na, ku koncu roka 2013 a berúc do úvahy takisto e, šetrenie, úsporné opatrenia. Po tretie, žiadny odkaz na násilie voči ženám. Špecifický cieľ v riadku 330201 rozpočtový riadok zabezpečuje ochranu práva občanov a dávanie právomoci do rúk občanom. Nie je tu v tomto nadpise rozpočtového riadka e, žiadna odvolávka a v poznámke k tomuto rozpočtovému riadku sa hovorí, že toto patrí medzi finančné zdroje pre ďalšie nadvezovanie na program DAFNE alebo nadvezovanie na program základných práv a občianstva. Možné vysvetlenie je, že toto programové vyhlásenie odznelo vychádzajúc z pôvodného návrhu komisie a potom sa rokovania nevzali do úvahy. E, základné práva a občianstvo, toto je program, ktorý má pokračovať niekoľkými programami, alebo toto je pokračovanie niekoľkých programov vrátane DAFNE, ale odvolávka na násilie voči ženám mala byť odprezentovaná aspoň v poznámkach. Je tu otázka Európskej komisii, je významný rozdiel medzi platobnými rozpočtovými prostriedkami na dokončenie bývalého programu Základné práva občanstvo a rovnosť 56, 52 v roku 2013 v porovnaní 413300 v 2013. Aký môže byť dôvod takýchto rozdielov. Výdavky na program práva a občianstvo, zníženie je tu vyše 50 a v záväzkových rozpočtových prostriedkoch, aj v platobných rozpočtových prostriedkoch. Otázka je, aký je na toto dôvod. Berúc do úvahy všetky, všetky tieto záležitosti a zmeny naozaj by som rada navrhla pán predseda, aby sme rozvinuli túto tému o ďalšie úlohy. Možno by sme mohli napríklad poslať list predsedovi rozpočtového výboru, lebo mne sa zdá, že toto je veľmi vážna zmena, veľmi vážny vývoj. Ďakujeme veľmi pekne, pani Bauer. Ja by ak by bolo možné, aby komisia odpovedala, ja by som povedal, že to, čo sme si teraz vypočuli, tu boli štyri veci. Prvá bola to, čo hovorí pani Bauer, že je tu drobná odvolávka na genderové rozpočtovanie. A druhá vec tu je, že ide tu o úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov v pomere s platobnými rozpočtovými prostriedkami, že tam sú významné rozdiely. A tretia vec, ako to pani Bauer e, povedala, bolo o podstatnenie obozretného prístupu Európskej komisie pre programy, ktoré sa končia koncom roka 2013, berúc do úvahy tieto programy. Ďalšia poznámka, ktorú zniesla pani Bauer, je tá, že nie je tam odvolávka na násilie voči ženám a tento výbor naozaj tlačil na to, aby DAFNE jednotka alebo ďalšie programy boli pripravené a prevzali by isté aktivity z končiacich programov. A potom je to ešte otázka o významnom rozdieli v platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré sa týkajú programu Základné práva a občianstvo. Mohli by ste nám odpovedať e, za komisiu na tieto otázky? So, as Mrs. Bauer said, uh, there is... Ako povedala pani Bauer, rozpočet a programové vyhlásenie vychádzali z návrhu komisie na rok 2011. To znamená, že mnohé zmeny, ktoré prišli potom v programoch, ktoré sa rozvíjali počas rokovaní, neboli reflektované v tomto dokumente, takže v rozpočtových položkách, ani v tituloch rozpočtových položkách, ani v programovom vyhlásení e, sa to neodrazilo. Ešte tu je dodatočné vyhlásenie. Mnoho odkazov na nerovnosť a násilie voči nám tam nie sú preto, lebo tam neboli v návrhu komisie za rok 2011. V roku 2015 15 je, návrh rozpočtu bude vychádzať z prijatej verzie programových dokumentov, takže tam budú veľmi jasné odvolávky na program DAFNE, pretože v záverečnej verzii sú a budú špecifické ciele, ktoré budú pridelené na násilie voči ženám, respektíve na boj proti násiliu voči ženám. To uvidíme v programovom vyhlásení a budú tam aj špecifické ciele, ktoré zahrnú e, rodovú rovnosť a rodový mainstreaming. Teraz to nevidíme, pretože tu je istá metodika, istý, istý spôsob, akým sa vytvárali tieto dokumenty a vychádzali z návrhu komisie na rok 2011. Toľko k bodov 1 a 3 a môj kolega sa vyjadrí k ostatným bodom. crédit d'engagement et crédit de paiement. Áno, čo sa týka tej povinnosť, týchto povinností, tak tu um, existuje predsa návrh komisie na, za, na báze dohody z MFR a vy viete predsa, že táto dohoda viedla k tomu, že tá rubrika 3 sa skrátila o 16,3 a tie platby vlastne e, odrážajú presne to, čo, na čom sa predtým dohodli. Takže toto, boli, toto bola tá povinnosť, to boli tie pl- obligátne platby a teraz uh, my musíme byť veľmi opatrní, pretože to nie je prvý rok, e, kedy sa realizuje tento program a môže sa to omeškať, tá, ten právny základ, základ ešte stále nebol odsúhlasený a máme taký Pardon, a v kontexte aj hospodárskej kríze to je dnes veľmi ťažké. Myslím si, že komisia je v tomto veľmi opatrná a preto si myslím, že musíme byť opatrná aj my. Could I ask you, Mrs. Barrett? Mohol by som vás poprosiť, pani Bauer, Myslíte si, že by sme mali poslať list? Alebo... Ja si myslím, že áno. Pánovi Lamasurovi. Áno, myslím si, že áno, hovorí pani Bauer. Myslím si, že by to bolo veľmi dobre, keby sme mali diskusiu iniciovanú z vašej strany s pani Matera, a poslať list by sme mali, aby sme zabezpečili, že tie programy ktoré boli prepojené s Dafne nejakým spôsobom, že by boli zachované, že by sa na ne nejako nadvezovalo, že by, sa, že by pokračovali. E, aj v novom rozpočte. Ak teda napríklad pani Matera a ja by sme podpísali list a potom by sme prešli všetky veci, o, ktorom, o ktorých sme rozhodli vo výbore a v mene výboru by sme povedali, že toto je pre nás dôležité. Takýto list by sme mohli napríklad odoslať budúci týždeň. Bolo by to v poriadku? Tak by to bolo možné. Neviem, či pani Matera bude k dispozícii, ale môžeme sa pokúsiť ale samozrejme môžeme to urobiť, poslať list pánovi Lamasurovi a podľa toho, aké rozhodnutia sa prijímali v našom výbore predtým, by sme to mohli preskúmať. Je to tak v poriadku? Áno. Takže sme rozhodnutí, že to vysporiadame takto. Ďakujeme vám. A máme tu termín na predkladanie pozmenujúcich návrhov vlastne. Ja som tu videl 23. júla a bol som prekvapený. Ja som chcel ísť tedy na dovolenku. Povedal som to nahlas. 24. júla na poludnie a výbor FAM bude hlasovať o tejto téme 2. septembra a lehoty na predkladanie pozmeňujúce návrhu do BUDG výboru budú 2. a 3. oktobra, kedy sa táto vec završí. Záverečný bod nášho dnešného programu je bod 18. Oznámenie, že nasledujúca schôdza sa bude konať 2. septembra od 3. do 6.30. A týmto sme ukončili dnešné zasadnutie. v extrémne krátkom čase som tomu veľmi rád. Tlmočníci tu nemusia byť tak dlho, pretože niekedy naťahujeme čas a musia to zastať dlhšie a konečne sa stala, stal opak. Môžete odísť o 50 minút skôr. Všetkým ďakujem a želám vám spokojné leto. Ďakujem sekretariátu za ťažkú prácu, ktorú odviedli počas e, tohto ťažkého obdobia. Ďakujem všetkým tlmočníkom, že ste nám umožnili komunikáciu. Ďakujem všetkým a uvoľnite sa v lete a buďte šťastní a spokojní.